Eh, eh, no- Začneme s našim dnešným stretnutím. Ak nie sú žiadne námietky, môžeme prijať návrh programu. Eh, Oznamenia predsedničky. Všetky jazyky sú k dispozícii okrem slovinčiny, chorváčtiny a malčiny. Po druhé, formálne schválenie verejného vypočutia v prvej polovici roku 2015 verejných vypočutí e, bolo odoslané a to je v súlade s rozhodnutiami koordinátorov výboru EMPL. A čo sa týka revízie stratégie Európa do roku 2020, je to v súlade s ňou a je to tiež v súlade s reformami vzdelávacích systémov v Európe. Aj v snahe zlepšiť zamestnanosť mladých. Robíme to v spolupráci s Výborom pre kultúru. Súvisí to aj s rozhodnutiami, ktoré prijali na schôdzi koordinátory. Bude tu spoločné verejné vypočutie o dohode TTIP o jej sociálnych aspektoch a to 2. decembra 2014. Takisto spolu s výborom INTE bude verejné vypočutie o tom, v akom stave sú tieto rokovania a pán Balcero, ktorý je hlavným vyjednávačom za, TTIP, za našu stranu, potvrdil svoju časť. Takže 2. decembra bol jediný dátum, kedy bolo možné zorganizovať takéto stretnutie. Po štvrté oznámenie včera súdny dvor vydal verdikt o vykonávajúcich vyhláškach. Court uh, held that the Commission is authorized to adopt all the measures which... A náš výbor je povinný prijať všetky opatrenia, ktoré sú v súlade s vykonávajúcimi budúcimi vyhláškami zákona o EURES, EURES a po preskúmaní tejto tematiky a stanovisk parlamentu sa Európska komisia rozhodla, že nerozšíri vykonávacie právomoci v tomto zmysle. Čiže to, čo sme chceli za parlament, to nebolo prijaté. A posledné oznamenie zajtra, 17. októbra, sa bude konať Medzinárodný deň pre vykorenenie chudoby. Pre vašu informáciu, téma tohto roka je Nenechajme nikoho pozadu. Ako viete, nedosiahli sme ciele, ktoré sa stanovili v rámci stratégie EU 2020 za v tematike chudoby a vykorenenia chudoby Chudoba je čímsi, čo, je, čo sa stále prehlbuje, čo sa šíri. Hoci sme vykonali veľa opatrení v členských štátoch, EÚ vykonali veľa opatrení v rámci snách o zníženie rozsahu chudoby. Ale zajtra bude teda Medzinárodný deň boja proti chudobe. Toľko oznámenia predsedničky bod 4 na programe. this? Yeah. Okay. Um, the last announcement is... Ešte je tu, prepačte, jedno oznámenie. Ospravedlňuje sa predsedníčka. Máme tu panel STOA, ktorý má najnovšie čísla o zamestnanosti a máme právo v tomto výbore vymenovať dvoch členov do panelu STOA na obdobie 2,5 roka. A Zakladajúca schôdza stola sa bude konať 22. októbra o 2. popoludní. Koordinátori sa rozhodli, že vymenujú dve mená za skupinu EPP a socialistov, za dve najväčšie skupiny. EPP sa rozhodlo nominovať pani Jeslovieka a pán Perinsky bude zastupovať v tomto paneli za skupinu socialistov a demokratov. Okrem toho skupina ECR tiež predložila pani McIntyre a tá sa hlási o slovo. Nech sa páči, pani McIntyre, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nebudem vás vyzývať, aby sme hlasovali o tejto veci, ale chcela som povedať, že je 15 členov panelu STOA a ak sme ich vymenovali z celého parlamentu, za celý parlament. Normálna prax by bola používať vzorec, Dehontov vzorec, štyria za EPP, štyria za SND a po jednom z každej veľkej politickej skupiny. A my teraz to robíme, že dvaja za každý výbor. A každý výbor dosta- vymenuje jedného za EPP, jedného za SND, čiže všetky ostatné politické skupiny E, tam nebudú zastúpené. A ja by som chcela apelovať na vás, že po tomto období dvo, dva a pol roka by sme mohli použiť iný spôsob rozdeľovania miest v tomto paneli. Ďakujeme vám za váš vstup, pani McIntyre, hovorí pani Ulfskok, predsednička. Rozhodnutie koordinátorov bolo vymenovať dvoch poslancov z dvoch najväčších politických skupín za náš výbor Mohli by sme schváliť vymenovanie pani Jaslovieka a pána Perinského? Pani Jaslovecká a pán Perinský, je tu jedna námietka? Nie, ďakujem. Hlasovanie bolo, rozhodnutie sme prijali. Štyria boli proti, ostatní za. Uh, approval of minutes schválenie zápisnice. K tomu nie sú žiadne námietky. Zápisnica bude prijatá bez úprav. A nasleduje bod 5 v našom programe zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa do roku 2020. Nech sa páči, môžete sa zapojiť do diskusie k tejto téme. The floor is open. Uh, Jean Lambert. Jean Lambert sa hlási o slovo. Thank you, uh, chair. They... Ďakujem za slovo, pani predsednička. Naša skupina predložila celý, celý rad pozmenujúcich návrhov k tomuto uzneseniu. K tejto tematike sme zvážili niektoré pozmenujúce návrhy a niektoré ústne otázky ktoré menia e, vyváženosť textu a treba si o nich ďalej e, niečo prediskutovať. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili k tomuto uzneseniu, po niektoré sa pokúšajú vložiť zamestnanosť a sociálne aspekty do celého kontextu Európy, stratégie Európa do roku 2020, do vše, kri, e, celoplošne, prirezovo, pretože táto stratégia má byť komplexná a mali by sme si uvedomiť, že tu má byť istá súhra so sociálnou oblasťou a oblasťou zamestnanosti. Máme pocit, že stratégia by sa mala zamerať nie len na chudobu ako takú, ale aj na otázku nerovnosti a toho, že sa stále rozširujú, roztvárajú nožnice nerovnosti ľudí v spoločnosti. A myslím si, že mnohí poslanci sú podobného názoru, takže asi príjmeme istý kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý zhrnie všetky predložené pozmeňujúce návrhy. Je tu, je tu hlas z viacerých politických skupín, takže treba si to celé preskúmať. Keď sa si preskúmame čísla, nedostávame sa vôbec ani len na dohľad k cieľu, ktorý sme si stanovili, ani nemáme presné informácie. Takže otázka k indikátorom znie, a mnohé hlasy sa pripojili e, k tejto výhrade, Voľba indikátorov v členských štátoch EÚ znamená, že nedokážeme náležite porovnať jednotlivé štatistiky. A takisto sa ozvali výhrady k pripomienkovému procesu, k konzultačnému procesu, k stratégii, tu, tu je kľúčová úloha sociálnych partnerov. Keď zahrnieme aj podnikateľskú sféru a firmy ako súčasť stratégie, tak potom aj odbory a zástupcovia pracujúcich musia byť zastúpení, ale ešte stále nie sú. Takže v rámci tematických konzultácií a pripomienkových konaní by sme mali zapracovať aj určitú úlohu parlamentu. Mnohé politické skupiny sa ozvali v tomto zmysle, takže sa pokúsime nájsť kompromisný text, na ktorom by sa parlament mohol zhodnúť a potom by sa to mohlo predložiť ako súčasť posúdenia celej stratégie v rámci všetkých spoločných návrhov. Ďakujeme. Teraz za skupinu EPP má slovo pán Preko. Ďakujem veľmi pekne. Máme niekoľko nesúhlasov s pozmenujúcimi návrhmi a chceli by sme o tom ešte hovoriť. A sú tu niektoré veci, ktoré v súčasnom znení nemôžeme akceptovať. A chceme sa pozrieť, či existuje nejaká možnosť ešte tu na nejaké úvahy predniesť. Toľko zatiaľ k tomu. Ďakujem vám, Jutta Stein za skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. To, čo povedal, že platí aj pre nás. A tento návrh má mnoho pozmenujúcich návrhov. A pre našu politickú skupinu je dôležité, aby sa aj otázka nerovnosti, sociálna dobrá práca, zahrnutie občianskej spoločnosti, sociálny dialog, e, potláčanie chudoby detí a podobne, aby to všetko tu bolo ešte zapracované. Sú tam veľmi dobre pozmenujúce návrhy zelených, aj GUE, tie vo veľkej miere môžeme podporiť. Máme problémy s pozmenujúcimi návrhmi z EPP a ECR, pretože pre nás odburanie byrokracie v podnikoch neznamená DAF že by to malo byť len o ochrane zamestnancov, pracovníkov, to je pre nás veľmi dôležité a podľa toho budeme merať aj ten konečný návrh. Máme, už sme tu na, hovorili aj o tej hodnotiacej tabulke pre sociálne, e, pre sociálne investície pre sociálnu zamestnanosť a vidíme, že politika úsporných opatrení v Európe nekrača ruka v ruke s vytváraním dobrých so- pracovných miest a okrem všetkých politik zamestnanosti, ktoré musia existovať, potrebujeme sociálny rozvoj, ktorý je pre Európu dôležitý, nesmie zaostávať za cieľmi zamestnanosti Nemalo by to byť menej e, dôležité. Predsa potrebujeme bojovať proti e, chudobe detí a dúfame, že pri kompromisných rokovaniach sa nám podarí dospieť k dobrým kompromisom pre obyvateľov Európy. Thank you, Madam McIntyre. Thank- ďakujem pani McIntyre, ďakujem pani predsednička za slovo. Jedna z vecí, s, ktorou, s, ktorých, s ktorými nie som spokojná, je spôsob, akým kladieme zásadné otázky, či sa zhodneme, či súhlasíme. Mali by sme klásť otázky sformulované skôr. Myslíte, že? Predrečníci sa tiež k tomuto vyjadrili, že by sme mali skôr klásť otázky a nie žiadať o to, aby s nami niekto iný súhlasil. Uh, Myslím si, že niektoré pozmeňujúce návrhy zo strany politickej socialistov a demokratov niekoľko e, chvíľ sme strávili rozprávaním sa o európskom semestri a nemyslím si, že by sme to znova mali otvárať alebo vkladať to do tejto ústne predkladanej otázky. Je mi ľúto, že Jute sa nepáči dôraz na odstránenie bariér pri tvorbe pracovných miest a raste hospodárstva, ale myslím si, že v budúcnosti budeme mať dosť času, aby sme si to prediskutovali takúto formuláciu. Neskôr bude rozpráva k, zdravotným, k zdravotnému stavu a bezpečnostným podmienkam na pracovisku. A myslím si, že Aj, aj pán Garika sa k tomuto môže vyjadriť v budúcom kole otázok. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you, Marian Harkin from the Alda. Ďakujem Marian Harkin za skupinu Alda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len kratučko súhlasím s Jean eh, vo veci nerovnosti spoločnosti. Myslím si, že táto nerovnosť spoločnosti sú nožnicami, ktoré sa stále roztvárajú medzi rôznymi skupinami spoločnosti a to si zasluhuje dôraza. To, aby sme o tom hovorili, Takisto si myslím, že občianská spoločnosť a parlament by sa mali tejto veci viac venovať. Ďalší pozmeňujúci návrh pochádza zo strany zelených a myslím si, že sa tam zdôrazňuje, že všetkých 5 e, dôležitých cieľov musí byť splnených. To sa tam podčiarkuje, ja s tým súhlasím. Takisto musíme spomenúť otázku nevhodných alebo niecelkom v poriadku dočasných e, zmluv, a 25 e, ľudí, ktorí sú na trhu práce a mnoho z nich mladých, pracuje práve za, e, za takýchto, alebo v rámci takýchto nevýhodných dočasných zmluv, ktoré nie celkom sú v poriadku podľa práva a myslím si, že k tomuto by sme sa tiež mali vyjadriť. Ja si myslím, že hlavný problém, alebo jeden z hlavných problémov bude, či zaradíme alebo nezapracujeme, alebo zapracujeme výpočet schodku alebo deficitu Myslím si, že treba byť tvorivejší pri tomto formulovaní, ako sme boli doteraz. Ďakujem. Ďakujem vám. Za skupinu GUE sa hlási Rina Ronia Kari. Máte slovo, nech sa páči. Kde je? Nevidím. Ju, alebo to mal byť niekto iný za GUE? Pýta sa predsednička. Nikto za skupinu GUE? V poriadku, tak budeme pokračovať k skupine EFDD a Laura Hies. Dobrý deň, vážení kolegovia. Pokiaľ ide o analýzu tohto návrhu uznesenia, nad tým sme sa zamysleli, zohľadnili sme aj návrhy kolegov a trochu e, je nám ľúto, že ak sa v tejto analýze citujú niektoré frakcie, tak vy nás tam ignorujete. Nás zvolili spoluobčania, a bolo by vhodné, ak by sme v tejto diskusii boli rovnocennými partnermi. My sme predložili tri pozmenujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Vidíme, e, že stratégia 2020 a jej ciele nie sú plnené. Jedným z hlavných dôvodov je to, že nezamestnanosť je problémom, ktorá nie je riešená rovnako vo všetkých členských štátoch. V Taliansku máme problém so zdaňovaním práce a keď sa nám nepodarí znížiť práve daňový tlak na našich podnikateľov, práve na tých, ktorí môžu vytvárať pracovné miesta, tak tie pracovné miesta nevytvoríme. Ide o vzdelávanie, inovácie, môžeme o tom hovoriť, ale v prvom rade by sme mali zmierniť daňový tlak. U nás je zdanenie práce na úrovni 65 a aj z Európy máme vyslaný signál ohľadom potreby vyrovnať toto zdaňovanie. Je naozaj nemysliteľné iným spôsobom zvýšiť zamestnanosť. Pokiaľ ide o jednotlivé ciele stratégie 2020, tak po rokoch nie sú ani zďaleka splnené. Čiže keď sa vytvoria nové pracovné príležitosti, tak až potom môžeme počítať s novými technológiami, s inováciou, so zelenými pracovnými miestami. Toto sú tie skutočné ciele, ale Buď v prvom rade vyšleme eh, jasný signál ako Európska únia smerom k Taliansku, aby zmiernila daňové zaťaženie, inak to možné nebude. Máme premiéra, ktorý dnes ráno povedal, že túto sadzbu zníži, ale už mesiace je vo svojej funkcii, stále iba niečo slubuje, ale neplní to. Určite je neporaziteľný ako človek, ktorý dáva dobré rady, ale v praxi nerobí absolútne nič. A my sme v takej situácii, kedy nemôžeme pracovné miesta vytvárať. Ďakujem. Ďakujem, slovo dávam teraz pani Morin Šajte. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám tri body, ku ktorým by som sa chcela vyjadriť. V prvom rade ako zodpovedná za Európsky sociálny fond by som si prijala, aby tento fond bol obhajovaný ako tá hlavná páka integrácie, pokiaľ ide o zamestnanosť. Myslím si, že by sme to tu nemali zamiešať so štrukturálnymi fondmi a zmiešavať to. Spomente si, hlavy štátov a vlád chceli úplne zrušiť sociálny fond, Európsky sociálny fond a združiť ho s, s fondom pre súdržnosť. Po druhé, Ide o iniciatívu pre zamestnanosť mladých. Pokiaľ ide o túto iniciatívu, musíme trošku otriasť radou, pretože rada sa vždy zaoberá iba kontextom, eh, v ktorom eh, túto iniciatívu máme. Ale v súčasnosti my očakávame od členských štátov, aby mali operačné programy. Takže aj v tomto smere musíme byť eh, nesmierne nároční. Tretí bod ide o e, nestále pracovné zmluvy, o pracovné zmluvy na e, polovičný úvezok. E, musíme si uvedomiť, že týka sa to predovšetkým žien. Ďakujem pekne. Madame Ribeiro. Ďakujem a teraz pani Ribeiro. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, tak my tam hovoríme o vzdialených regiónoch a o v tomto kontexte je tam geografický rozdiel, sú tam určité ťažkosti s dopravou, s prístupom k službám. Tieto regióny sú naozaj veľmi zraniteľné. Z tohto dôvodu tu Existuje miera nezamestnanosti 24% práve v týchto regiónoch, e, viac ako 21% e, nezamestnanosť mladých. Čiže ak sa musíme e, zaoberať nezamestnanosťou z dlhého, dlhodobého hľadiska, týchto regiónov sa to týka najviac. Vzhľadom na článok 349 zmluvy o fungovaní Európskej únie ohľadom pozitívnej diskriminácie pre tieto regióny v porovnaní s ostatnými regiónmi Európy. Navrhujem tu pozmenujúce návrhy, ktoré cieľia vyrovnať naše regióny s ostatnými regiónmi členských štátov. Niektoré politiky sa snažia cieliť práve stratégiu 2020, ale nemali by sme zabúdať na dobré podmienky, nielen na samotný mechanizmus tejto stratégie. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Mann. Ďakujem. E, tretia predposledná rečnička z Talianska opísala situáciu v Taliansku a povedala, že, sa, že podniky platia vysoké dane. To má pravdu, to isté by mohli povedať Francúzi. Aj tam je pod, e, zdaňovanie podnikov veľmi vysoké. Takže eh, najprv musíme mať eh, investície v členských štátoch, aby vznikali eh, pracovné miesta a keď chceme povedať, že musíme o sebe viac vedieť, aby sme, aby sme vytvorili európsku cestu, musí európsky semester dostať život, musíme mu vdychnúť život. Veľakrát tu zaznelo, že ten nepotrebujeme, že je to zlé, ale to si myslím, že je zlé riešenie. Potrebujeme ho, ale sú tu návrhy, ktoré musia byť spracované. Chcem poukázať na to, že mnohé členské štáty európsky semester vôbec nepoznajú. A takže realizácia toho neexistuje. To, čo sa musí spraviť, je, že my ako parlamentári v Európskom parlamente budeme môcť pracovať na obsahu. Vždy sme pod veľkým časovým tlakom a keď nie sme uh, dosť rýchli a nedokážeme zareagovať, tak sa hovorí, že parlament nič nerobí, ale my musíme byť od začiatku zapojení. A preto by som chcela povedať aj k bodu 8, kde sa hovorí o 21 miliardách eur, tak chcem poukázať na toto, že ja som vôbec rád, že máme 6 miliard v prvom kroku, potom druhý hovoria o mnohých obrovských číslach 21 miliard a chcú to ešte viacej vytlačiť hore. Predsa tá otázka nemôže znieť tak, že kde dáme, teda koľko peňazí získame, ale treba povedať, kde sa čo investuje, aký výsledok bude. A tam, kde je úspech, môžeme ďalej pokračovať s investíciami do tohto odvetvia. To je ten prvý krok. Povedať, že chceme len strašne veľa peňazí, to nikam nevedie a pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, tam tých 6 miliard ešte vôbec nevyužili, pretože tie inštitúcie nevedia spolupracovať. To je realita a to musíme v rokovaniach ešte zdôrazniť. Myslím si, že je dôležité, že aj my budeme mať svoj vklad. Sociálna politika musí mať rovnaký ro- e, váhu ako hospodársky rozmer a budeme spolupracovať s koordinátormi a poslancami, aby sme povedali, že chceme svoje rovnocené postavenie. Šanca je tu a ľudia na to čakajú. You, Ďakujem a teraz pani Jasloviecka. Ďakujem Pani Ja chciałam zwrócić uwagę na zapisy dotyczące Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela upozorniť na nepovinnosti cieľov, pokiaľ ide o obmedzovanie chudoby a taktiež zvyšovania zamestnanosti. Myslím si, že tabulka by nemala byť na rovnakej úrovni ako tabulka o, o konsolidácii rozpočtu. Myslíme si, že rastúca chudoba nie je iba výsledkom úspornej politiky a škrtov, ale mali by sme sa zamerať na to, aby verejné zdroje boli vynaložené veľmi efektívne a rozumne. Chcela by som e, doporučiť vykonanie povinnej rozpočtovej konsolidácie a taktiež aj vykonanie zodpovedajúcich e, sociálnych reforiem a zvýšime tak možnosť e, zamestnateľnosti taktiež e, budeme mať e, väčšie možnosti boja proti kríze. A Thomas Mann hovoril o tom, že množstvo ľudí nevie o tom, čo je to ten európsky semester. Ja som si prešudovala rôzne výskumy a hovoria o tom, že v niektorých krajinách miestne regionálne orgány ani túto stratégiu 2020 nepoznajú. A na tejto úrovni e, sa práve táto stratégia implementuje, čiže je to e, znepokojivé a ide v podstate pre nás o úlohu, aby keď sa stretávame s občanmi a s voličmi, aby sme zmobilizovali miestne regionálne orgány a aby sme ich mobilizovali k tomu, aby sa týmito dokumentmi zaoberali. Ďakujem, pán Thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že keď hovoríme o stratégii EU 2020, musíme povedať, že neto prídel z rozpočtu e, je znížený, je v čistom vyjadrení znížený a stratégia EU 2020 sa nedá dosiahnuť jej ciele sa nedajú dosiahnuť, ak nebudeme mať zdroje na jej realizáciu. Preto je dôležité, aby sme pretláčali strednodobú revíziu viacročného finančného rámca, aby sme videli, koľko ide na tieto ciele pretože inak budú sa ľudia vždy na nás hnevať, e, že nedosahujeme tie ciele, ktoré sme si stanovili a EÚ sa bude zdať ako niekto, kto slubuje veľa, ale nedodáva to. Takže si myslím, že to je dôležitá vec a potom si tiež myslím, že ako už ostatní kolegovia povedali v oblasti nezamestnanosti mládeže, vidíme, že sa na začiatku investovalo 6 miliard, to je dôležité a musíme tlačiť na členské štáty, aby tieto prostriedky správne využívali, aby e, sme po roku 2016 mohli pokračovať v práci, pretože inak nevyriešime problémy. Problémy sa dajú riešiť len s nielen stimulmi, ale s koloč, skutočnou priemyselnou re, politikou EÚ, reindustrializáciou Európy. Potrebujeme podporovať investície a musíme pracovať na tých e, miestach, kde potrebujeme pracovať, potrebujeme podporiť tie pracovné miesta, ktoré si vyžad, ktoré E, tvoria ďalšie pracovné miesta, o tomto som už hovoril a niektoré pozmenujúce návrhy sú o tomto a ja dúfam, že prídeme s dobrými návrhmi, s dobrými kompromismi, vyváženými návrhmi, aby sme dosiahli ciele EU 2020, pretože to vyzerá ako keby e, sme nechceli robiť to, čo chcú od nás občania. Ďakujem. Pán Sio? Ďakujem. Ja som chcel znovu poukázať na ten základný bod, ktorý sa týka cieľov. Nestačí mať nezáväzne ciele bez e, nejakých povinností. To nestačí. Ľudia to neberú vážne Potrebujeme prísne pravidlá s právnymi dôsledkami a potom sa to bude brať e, vážne. A až potom sa naozaj, myslím, začne niečo aj skutočne robiť. Ďakujem, pán Simon. Ja som to vyslovila predtým po švedsky. A teraz pán Martin. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Minulé na našom výbore, pokiaľ ide o toto uznesenie, vy ste povedali, že iba zapísané skupiny môžu predstaviť a predložiť eh, pozmenujúce návrhy a iba v angličtine. Uh, No po diskusie ste sa rozhodli, ja vám za to ďakujem, že aj nezaradení poslanci môžu predložiť pozmeňujúce návrhy a v ich materinskom jazyku. Bohužiaľ, my sme tento text dostali iba predvčerom v angličtine a priznávam, že ja som si to rýchlo preletel. Ale v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa aj tohto mohli zúčastniť. Ale chcem povedať, e, že e, ja keď som si to preletel, bolo to v angličtine, zistil som, že vy hovoríte o e, neúspechu pri tejto stratégii 2020. E, Bohužiaľ s týmto nemôžeme úplne e, súhlasiť a potom hovoríte o dôsledkoch nezamestnanosti, e, hovoríte o mladých ľuďoch a, a možno pozavúdame na tie reálne dôvody, ktoré nás k tomu viedli. A keď hovoríte o cieľoch, tak pridávate tam možno nejaké ďalšie vrstvy, ktoré sú záväzné pre členské štáty, čo ohľadom globalizácie, menovej politiky, a ďalej vyslaných pracovníkov, ktorí sú hlavnými dôvodmi, ktoré k tomuto viedli. Čiže toto všetko aj po diskusiách, ktoré sme tu mali, musím povedať, e, že my sme boli vylúčení z akýchkoľvek kompromisných návrhov. Boli tu diskusie aj s komisármi, takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Každý poslanec EP má právo predložiť pozmenujúce návrhy v akejkoľvek oblasti, takže tu je určité nedorozumenie. Pokiaľ ide o preklady, tak sme začali s angličtinou a potom prídu ostatné, ak som dobre rozumela sekretariat. Ďakujem a potom pán Gireke, nech sa páči. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Pani predsednička. Ja som spravodajca za ECR a chcem sa vám poďakovať za túto vydarenú správu. Už som jasne povedal, že sociálne je to, čo vytvára prácu a to platí najmä pre sociálne aspekty Euro, stratégie Európa 2020. Európa vytvorí vtedy viac práce, keď bude stredný stav najsilnejším stĺpom našeho trhu práce. Potom budeme cezhranične úspešní, ak sa nám podarí vytvoriť európsky vnútorný trh pre prácu a potom budeme úspešní, keď odstraníme byrokraciu pre náš stredný stav. Jednoducho si myslím, že aj v rámci tých 166 pozmenujúcich návrhov sú niektoré veľmi zmysluplné a my ich e, vítame. myslíme si, že potrebujeme konsekventnú stratégiu a vidím na mnohých miestach veľmi dobré východiska pre rozumné, široké, kompromisné pozmenujúce návrhy. Kto si pozrie pozmenujúce návrhy Anteja mňa, tak vidíte, že sa koncentrujeme na širšie zohľadnenie demografického faktoru a koncentrujeme sa na rodinné podniky a stredný stav. Dúfam, že získame v tomto vašu podporu a teším sa e, na e, zmysluplné konštruktívne rokovania vo štvrtok. Ďakujem. Ďakujem, pani Sander. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja Chcem vyzdvihnúť iniciatívy, ktoré boli prijaté, pokiaľ ide o zamestnanosť, podporu zamestnanosti mladých ľudí. A taktiež chcem zdôrazniť jeden bod, ktorý je podľa mňa veľmi podstatný. Myslím si, že zamestnanosť prechádza a hospodárskou stránkou, a firmami, malými strednými podnikmi. Aby jednotlivé podniky e, rozhodli príjmať nových ľudí, musia mať dôveru v budúcnosť, musia jej veriť. Práve preto si myslím, že musíme zdôrazniť eh, tri veci. V prvom rade eh, stabilný rámec pre tieto podniky, rámec, ktorý sa nebude každých 5 rokov meniť. Myslím si, že tu musí byť eh, globálne prostredie, ktoré im bude prospešné, či už ide o daňové pravidlá, a, a ďalej sociálne odved, odvody, ktoré tomu musia byť prispôsobené. Hovorili o tom aj niektorí kolegovia, ja hovorím za Francúzsko, je to naozaj pre naše podniky veľký problém. No a ešte chcem povedať, že rozhodnutie príjmať nových pracovníkov prechádza zjednodušovaním v samotných podnikoch, e, ktoré e, majú mnohé obmedzenia, či už daňové, právne alebo sociálne, ale taktiež aj administratívne. Som teda presvedčená, že aby sme mohli podporiť e, vytváranie nových pracovných miest, musíme sa orientovať na potenciál malých a stredných podnikov a umiestniť ich e, do stredu e, celkového systému. Práve v tomto zmysle som predložila aj moje pozmenujúce návrhy. Ďakujem. A teraz dám slovo pánu Kostelovi za komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som sa vyjadriť k jednému z odsekov, odsek 15, ktorý sa zaoberá tým, že sa žiada jediný ukazovateľ relatívnej chudoby. To je veľmi kompre- stlačené a pokrývajú sa tu dve rôzne otázky. A o čom sa teda vlastne hovorí? Čo je single? To znamená, že jeden ukazovateľ by mali používať všetky členské štáty, teda rovnaky. Pôvodná dohoda ale bola, že môžu používať rôzne ukazovatele chudoby, ktoré považujú za vhodnejšie. A toto bola tá diskusia, ktorú sme mali za sebou. A hovorilo sa o znížení e, chudoby o 20 miliónov, ale potom slovo single môže znamenať single indicator of relative poverty, to by znamenalo, že ten ukazovateľ, ktorý sa odsúhlasil ako celok, je vlastne zlúčením troch rôznych ukazovateľov a z toho je jeden relatívna chudoba. A o tom je táto celá debata A ak by sme urobili len toto, tak by sme mohli zistiť, že chudoba klesá, ak sa vylúčia, povedzme, ja neviem, ak sa bude inak definovať vysokopríjmová, nízkopríjmová, strednopríjmová skupina. Takže, takže tu ide o túto otázku tejto definície chudoby. A Niektoré pozmenujúce návrhy to e, spresňujú, ale možno by bolo vhodnejšie uviezť, že tu ide o dve rozdielne veci, o dve rozdielne otázky. Lepšie by sa to mohlo takto uviezť v texte. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše vstupy. A čo teraz? Vrátime sa ku koordinátorom prídeme s viacerými kompromismi. Mnohé z týchto pozmenujúcich návrhov sa týkajú aj podobných otázok, aj rôznych otázok a uvidíme, ako ďalej. Chcem vám pripomenúť, že pokiaľ ide o ústne otázky, tak formát je obmedzený na 25 riadkov. To je veľmi dôležité, aby ste na to pamätali. Dobre, takže potom by som chcela, keby ste pracovali s vašimi hlasovacími kartami, pretože budeme musieť hlasovať o alebo som už predbehla program? Nie. Budeme hlasovať o globalizačnom fonde. Uh, Predovšetkým ideme hlasovať o liste, ktorý odošlame filme Anders, ktorý sa týka firmy Andersen z Irska. Ide tu o príspevok z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. A čo sa týka tohto listu, budem o ňom hlasovať bez ústne predložených pozmeňujúcich návrhov. Okay. Mm. Is it okay if we vote on the letter? Budeme hlasovať zároveň o liste a o ústne predložených pozmeňujúcich návrhoch. Opravuje sa predsednička. Je to v poriadku? Je to pochopiteľné? Hlasujeme. Okay, thank you. Ďakujem. Prešlo to. Schválili sme to a teraz budeme hlasovať o v ďalšom bode programu je to firma Sprider Stores z Grécka, takisto príspevok z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Nech sa páči. Hlasujte. Teraz končím hlasovanie. EPP hlasovalo tak, že o dva hlasy viac navyše ktoré tu nemajú byť. Mohli by ste vytiahnuť hlasovacie kartičky. Ešte stále je tu o jedného navyše z EPP. Poprosím vás, dajte to do poriadku EPP. Teraz je to konečne v poriadku a prešlo to schválené. Ďakujeme. Then we are Prechádzame k bodu 7 programu. Je to strategický rámec k zdraviu a bezpečnosti pri práci. A kto začne s výmenou názorov k tejto téme? Dávam slovo pánu Beckerovi, ktorý je tu za pána Kásera. Nech sa páči, máte slovo. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte... Pani predsedníčka, chcem počkať na ďalší priebeh, pretože ešte neviem celkom presne, ako to vyzerá a odovzdám slovo mojej kolegyni Steinbruck, ktorá je viacej oboznámená s problematikou. Takže Juta, nech sa páči, máš slovo. Dúfam, že toto nadšenie bude ďalej pokračovať. Z nášho pohľadu prišiel akčný rámec prineskoro a je aj príliš slabý a, a že by to mala byť súčasť refitu, predstavuje pre nás ešte stále zdroj iritácie bezpeč, istota práce zamestnancov nie je byrokratická záťaž a keď vidíme, že ročne 4 tisíc ľudí zomrie na pracovné úrazy a 60 tisíc ľudí umiera, alebo 16 tisíc ľudí umiera na dôsledky chorôb z povolania, tak si myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že to nie je len byrokracia, pre nás sú tu dôležité požiadavky aj v ústnych otázkach a máme záväzné normy a potrebujeme záväzné normy pre zdravie a sociálne otázky a partnery majú byť v tom zahrnutí a musia existovať jasné definície chorôb z povolania a pracovných úrazov, a to tam rozhodne musí byť v tomto akčnom rámci. Ešte by som chcela povedať, že je dôležité, aby zamestnanci, pracovníci neboli na čiernych zoznamoch, ale aby to bolo všetko prehľadné, transparentné, pretože potrebujeme E, normy bezpečnosti a ochranu pracovníkov. Ďakujem. Thank you, Madam McIntyre. Um, thank you, Madam Chairman. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pani McIntyre. Som rada, že takáto revízia smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci sa koná, ale treba si klásť otázku, či naozaj naše právne normy ešte stále plnia svoju úlohu, takže je to v poriadku, ale nikdy nebudem podporovať zníženie nevyhnutnej ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. O tomto nemá byť takáto revízia. Verím však, že ak dokážeme eh, eh, jednodušiť byrokratické postupy, tak aj zvýšime eh, súlad pracovných noriem s realitou. Keď máte malý podnik, Celý deň robíte svoju prácu a potom večer ste účtovníkom, právnikom, personalistom, odborníkom pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a musíte absorbovať obrovské, obrovské množstva niekedy si protirečiacich právnych noriem a vyznať sa v nich. A keď ste veľký podnik, máte k tomu možnosti, máte ľudí, ktorí vám to všetky urobia, ale maličké firmy pre nich je to jednoducho byrokratická záťaž. Myslím si, že to bráni firmám zamestnávať viac ľudí a potom im to aj zabraňuje uplatňovať istý zdravý rozum, istú mieru zdravého rozumu v oblastiach, ktoré si myslím, že treba naozaj preskúmať v tejto právnej norme. Zdá sa, že členské štáty by mali dostať viac flexibility v tejto veci, viac manevrovacieho priestoru, aby sami určili, kedy treba hodnotenia rizik, ktoré súvisia s kopami papierov, ktoré treba vyplňať. Hovorím zo skúseností, poznám tieto veci z Británie. Naša ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je praktická. Pozeráme sa skôr na výsledky, než na kopy papierov a neviem, či v iných členských štátoch sa tieto veci robia takto alebo inak, ale rada by som zefektívnila túto právnu normu pri revízii. Nie som za to, aby sme predkladali harmonogramy. Oveľa dôležitejšie je, aby sme mali istý systém stanovenia si med, cieľov a potom sa k ním približili alebo ich splnili. Myslím si, že treba sa zamerať na konkrétne, na konkrétne oblasti. Máme všetci zvyk všetky ústne pozmeňujúce otázky klásť takým všeobecným spôsobom, že to je naozaj že ako keby želanie zbožné, ktoré človek kladie, alebo si želá, aby sa všetko splnilo. Máme tu smernicu o azbeste, máme tu ďalšie pozmeňujúce otázky a ďalšie postupy, cez ktoré už riešime isté témy, takže nemyslím si, že by sme mali tu na nakopiť tiež tieto všetky všeobecné otázky súvisiace s bezpečnosťou. Pri práci mali by sme sa zamerať iba na isté konkrétne cielené oblasti. Ďakujem vám. Slovo má teraz pani Harkin, hovorí predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Hovorí pani Harkin, štatistiky sa za ostatné roky naozaj zlepšili ale ešte stále je tu veľa čo robiť, pretože pracovné úrazy zahrňajú aj smrť a je to šokujúce, že 4 tisíc ľudí zomrelo v rámci toho, že pracovali a každý rok zomiera toľko to ľudí. Naozaj sa treba zamerať na túto oblasť a snažiť sa zlepšiť situáciu. Pripomienkové konanie Eh, v roku 2013, ktoré iniciovala komisia, malo za výsledok, že malé a stredné podniky majú konkrétne pocit, že administratívne bremeno, ktoré je na nich uvalené, je príliš vysoké a myslím si, že v tomto by sme mohli niečo urobiť, preskúmať si to a zistiť, ako by sme mohli zabezpečiť, že súlad medzi tým, čo je na papieri a tým, čo je v realite, je naoz- bude naozaj oveľa lepší. Súhlasím s Anteou, že musíme byť prakticky a že potrebujeme mať také opatrenia, ktoré sú nákladovo efektívne. Niekedy fungujú odporúčania, ktoré sú privetivé voči užívateľom, inokedy e, je lepšie mať opatrenia na úrovni členských štátov EU, ktoré ciele nepomôžu malým a stredným podnikom na ich území a niekedy je lepšie, keď my iniciujeme nejakú celoplošnú vec. Treba brať do úvahy aj to, že nám populácia, pracujúca populácia starne a teda ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci sú o to dôležitejšie. Zlepšenie štatistických údajov je síce pekné, ale treba obozretne nastavovať ďalšie právne normy, aby sa z toho nestalo zbytočné administratívne bremeno. A napokon na každom pracovisku v podstate sú tí, čo pracujú a manažment a medzi týmito dvoma skupinami musí prebiehať sociálny dialog. A tento sociálny dialog sám o sebe je mechanizmus, ktorý zabezpečuje nastavenie takých opatrení pri ochrane zdravia pri práci, ktoré sú nákladovo efektívne. A toto naozaj silne podporujem, aby takýto sociálny dialog fungoval a bol súčasťou našej stratégie. Ďakujeme vám. Ešte niekto? Zaguje napríklad by sa chcel prihlásiť, alebo... Nie je tomu tak, nevidím nikoho. Za zelených možno. Pani Lambert už odišla. Za EFDD možno. Okay, then we go to EFDD. Skupina FDD, pani Pegin. Grazie, presidente. Bene, io sostengo la posizione del... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem podporiť mojich predrečníkov a chcela by som apelovať na malé a stredné podniky, ktoré v Taliansku, ale aj inde v Európe sú utopené v kope dokumentov e, z rôznych potrieb. Pokiaľ ide o otázku zdravia a bezpečnosti pri práci, ide o naozaj o dôležitú tému a nemali by sme to považovať za nejakú e, ďalšiu administratívnu úlohu či postup. Ja som osobne sama podnikala v oblasti personalistiky, takže mám určité skúsenosti a som veľmi rada, že v Taliansku bola prijatá európska smernica, ktorá priniesla aj novinky v tejto oblasti BOZP. Napríklad sme tu mali veci ohľadom eh, stresu vyplývajúceho eh, z práce. Z tohto dôvodu eh, som ja aj musela ukončiť podnikanie, pretože mm, doposiaľ to nebolo vnímané ako potreba. No a v súčasnosti malé a stredné podniky sú schopné vyplniť e, formuláre online, takýmto spôsobom ušetria množstvo e, peňazí, ale otázka e, stresu je citeľnejšia práve v malých podnikoch a v stredných podnikoch než vo veľkých. V týchto malých podnikoch, ako aj u mikropodnikateľov, je potrebné, aby mali pracovníci bezpečné, zdravé prostredie a aby mohli čo najviac svoj potenciál rozvíjať. No naši podnikatelia zatiaľ ešte nechápu, že ak majú ľudí v pokojnom prostredí, tak budú ešte produktívnejší. Simon, nech sa páči, máte slovo. Um... Ďakujem. K otázke znižovania administratívnej záťaže mikropodnikov a malých podnikov. Každý chce znížiť byrokratickú záťaž. A kedy ide o nevy, nie nevyhnutnú záťaž? Samozrejme, každý chce znížiť takú záťaž, ktorá nie je nevyhnutná. A nehovorí sa tu o veľkých nadnárodných podnikoch, hovorí sa tu o rodinných podnikoch, o maličkých podnikoch. Ale Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, tá sa takisto týka aj maličkých podnikov, kde pracujú dvaja, traja ľudia. Tá musí byť úplne rovnaká. Tento štandard ochrany zdravia musí byť rovnaký ako pri e, veľkých firmách. Máme tu zástupcov malých a stredných podnikov a oni to veľmi jasne hovoria. Hovoria, očakávame to isté pre malých zamestnávateľov, ako aj pre veľkých zamestnávateľov, ale pri retorike, keď počúvame pravicové skupiny v Európskom parlamente, nie je to vždy jasné, takže treba, aby sme nastavili pravidla rovnako, nemôžeme mať dve rôzne skupiny a pre každé tú skupinu, aby prijatili iné pravidla pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, musí to byť rovnaké, a pre všetkých treba znížiť byrokratickú záťaž tam, kde to je potrebné znížiť. A ešte stručne k iným veciam. NTA povedala, prečo by sme sa mali vrácať k azbestu, veď sme mali vlastnú iniciatívu, mali sme iné postupy, akým sa s tým vysporiadať. Ale toto má byť predsa stratégia, komplexná stratégia, kde, e, ktorá má prekrývať ako strecha, zastrešovať mnoho tém. Takže azbest ešte stále zabíja tisícky ľudí ročne a musíme aj hovoriť aj o tomto. Prečo by sme to mali vynechávať od niekiaľ z nejakých komplexných textov. Je to dôležité pre všetkého. Ak tisícky ľudí zomierajú kvôli azbestu, tak asi musíme o tom nahlas hovoriť. Ja si myslím, že musíme mať register, potrebujeme školenia, vzdelávanie, tejto téme a ak o tom my nebudeme hovoriť, ak my otvorene nepovieme, o čom to je, kto iný a ak nie tu, kto iný sa postaví za ľudí. To isté platí pre ďalšie témy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čiastkové. A chcem sa ešte raz vrátiť k téme všeobecnej malých a stredných podnikov. Stavebníctvo tam ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci sú mimoriadne dôležité a opäť tisícky ľudí sú v Európe pri stavebných prácach e, ohrozené, dokonca zomierajú a sú veľmi bohaté nadnárodné firmy, ktoré fungujú v oblasti stavebníctva. Lenže priamo nezamestnávajú týchto robotníkov na stavbách, oni majú na to subkontrolu subdodávateľov a často na konci tohto reťazca subdodávateľov sú malé a stredné podniky. A ak takýto subdodávateľ zamestná robotníka a ten, na tohto sa nebudú vzťahovať rovnaké pravidlá a štandardy ako pre iných, tak potom to má aj dočinenia s tým veľkým podnikom, ktorý nakoniec do, dostáva prácu od tohto subdodávateľa, ktorý generuje obrovské miliardové zisky. Ďakujeme, pán Simon. Slovo má pán Rowlin. Roland, neviem. Roland. Ďakujem, pani predsednička. Ja som uh, Ehm, počas eh, svojho eh, života, pôsobenia eh, v podnikoch pracoval aj na tejto téme, aj na pracovných úrazoch a penkách. Ehm, chcem teda povedať, že máme tu stratégie, ktoré sú však veľmi pomalé pri uplatňovaní. Je tu akutná situácia. V prvom rade máme tu ten ľudský aspekt, 4 tisíc mŕtvych ročne, tisícky pracovných úrazov a to nehovorím ani o tých ďalších, ktoré sú s tým spojené. Ide teda o hospodárskú e, čiastku, ktorá je veľmi e, veľká a má to teda vplyv aj na život e, podniku, aj na štátny rozpočet. Okrem toho Ehm, máme tu nejaké znižovania v štatistikách v poriadku, ale nemali eh, by sme zabúdať na realitu eh, v práci. Ehm, samozrejme, povolania sa eh, vyvíjajú, niektoré sú viac intelektuálne, iné sú potom menej manuálne, ehm, máme možno menej fyzickej práce, ale sú tu nové choroby, ktoré sa objavili mohol by som na toto vypracovať veľmi dlhý zoznam. Taktiež, pokiaľ ide o jednotlivé výrobky, ktoré pracovníci používajú, a, a, a ktoré sa týkajú podnikov. Tu je dôležitá harmonizácia. Som veľmi prekvapený, že ak si pozriem dve rôzne krajiny, tak niektoré produkty sú v jednej krajine, krajine považované za rakovinotvorné a potom prejdem iba hranicu a zistím, že tomu tak už nie je. Takže myslím si, že mali by sme tu mať niekoľko vecí, aby sme sa postupili a aby sme pokročili krok vpred. Ide o prevenciu to je základ, ok, informovanosť, sociálny e, dialog a kontrola. A keď hovorím o kontrole, tak sú to opäť dva aspekty. Kontrolovanie, rešpektovanie pravidiel a regulácia a potom ešte dôležité pre malé a stredné podniky. a, podniky, ktoré musia informovať, e, musia nasmerovať svojich e, pracovníkov, pretože často tieto podniky neplnia pravidlá a môže ich to viesť až k úplnému krachu. Sú tu postupy, o ktorých nevedia, sú tu postupy ochrany, potom je to spojené aj s poistením, mali sme tu prípady aj umrtia v takýchto podnikoch. A ešte posledná vec, zjednodušenie. Všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že musíme zjednodušiť legislatívu, ale toto nesmie nikdy prebiehať tak, že spochybníme riziko nebezpečenstva a bezpečnosť pre týchto pracovníkov. Ďakujem pekne. Uh, Mr. Fontulis. Pán Fontulis. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja tá témata tis asfálias synergasia. E, Takže pokiaľ ide o otázky k bezpečnosti pri práci, môžem hovoriť o mojej vlasti. Mnohí pracovníci pracujú bez poistenia. Ak dojde k nehode, tak sa to ani k úrazu, tak sa to ani nepovažuje za pracovný úraz. Takže prvá vec je, aby všetci pracovníci, zamestnanci boli poistení a aby platili takéto pravidlá na všetkých pracovníkov. Ďakujem. Malé firmy, môžem doplniť, že keď sa niečo stane s ich zamestnancami, tak by to mohla byť katastrofa pre malý podnik. Tie veľké firmy, tie majú poistenia, tie majú pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Takže je to vec, ktorá by mala zaujímať malé podniky, aby bola prísna úprava tejto oblasti. Teraz by som dala slovo komisii. Pánovi Legal. Thank you, but I don't think we uh, have... Myslím, že nemáme komentár, takže myslím, že sa to bude riešiť potom na plene. Teraz pani Regner, nech sa páči. keď e, sedíme v tom ľavom e, rohu, tak je nás ťažko vidieť. Už veľa toho tu zaznelo, ale mám niekoľko slov. Prevencia, informácie, sociálny dialog sú veľmi dôležité keď uvažujeme o našej stratégii, ale chcem ešte raz povedať toto, keď hovoríme o ochrane a bezpečnosti, ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku, nehovoríme o nejakej ozdobe kolača, ale o zásadných veciach, o základnom práve. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si to pri tejto strategii stále opakovali. Tu nejde o to, aby sme znižovali byrokraciu na úkor ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. To sú základné práva bez ohľadu na to, či ide o veľký alebo malý podnik, kde pracujete a vždy by to mala byť tá vodiaca niť pri e, pracovnom práve. A pokiaľ ešte ide o výzvy, tak máme nielen viac intelektuálnych zamestnaní, ale vidíme, že dochádza viac k tomu, čo sme si pri niekoľkými rokmi ani nevedeli predstaviť. Povedzme, e, obchody na staniciach metra, tam je tma a zlý vzduch a podobne, tam tie obchody rastú, alebo personál v supermarktoch, ktorý vie stále viac a viac podobných chladničke a nie sú chránení. A, čiže je tu ešte veľa vecí, ktoré treba zohľadniť. A ja viem, že všetci poznáte tento príklad, ale nedá sa priveľa opakovať. Je to tá prí, príklad dohody o kaderníkoch. Je dôležité, aby sme... Toto je príklad pars pro toto pre mnohé ďalšie oblasti. Pred dvomi dňami to možno bude zaujímať kolegyňu McIntyre, som sa hovorila so zamestnávateľmi kaderníkov, teda malé kaderníctva, ktorí sami hovoria, že to nie je pre nás, keď si my dáme teraz rukavice, tak ako sa to dohodlo, je to pre nás nie byrokratická záťaž, ale je to, ta, je to taká istá vec, ako si pripnúť bezpečnostný pás v aute a takéto opatrenia treba občas osúľadiť s tými, ktorí sa v tom dobre vyznajú a to sú tí, ktorí tam pracujú, zamestnanci tu na povedzme tí kaderníci, ich zamestnávateľia a tí by sa mali vyjadriť, tí by mali povedať, ako to vidia a nemali by sme E, predkladať výsledky ako veľmi jednoduchú prácu, čiže podrobne skúmať, nebyť populistický a nezabúdať na to, že tu ide o základné právo. Ďakujem pani Regnerová. A teraz pán Krasnotepský. Ja chciałem tylko zwrócić na jeszcze jeden aspekt. Ja by som chcel poukázať ešte na jednu vec, Všetci tu hovoríme o tom, že príliš komplikované pravidlá a predpisy nebudú veľmi prínosné pre zamestnávateľov, predovšetkým pre tie malé a stredné podniky. Ale v podstate je tomu často tak, že komplikované predpisy a ja som nebol zamestnávateľom, ale bol som pracovníkom, tak veľmi často som sa stretával s rôznymi kurzami pre pracovníkov, s predpisami, ktoré neboli spojené s realitou v práci. Čiže často toto ide na úkor samotných pracovníkov v strednej, východnej Európe, v tejto časti, keď máme komplikované predpisy a podnikatelia ich nie sú schopní uplatňovať, tak jednoducho sú ignorované. A potom aj samotní pracovníci ich ignorujú, až kým nedôjde k nejakej nehode alebo úrazu. No a následne pracovník nedostane odškodnenie, pretože tie predpisy nedodržal. Zjednodušenie predpisov na minimum to by bolo prínosné pre pracovníkov a hovoríme tu však možno trošku mimo reality. Kolega už podotkol, že v mnohých krajinách existujú uh, pracovníci, ktorí ani nemajú poistenie. V mnohých krajinách sú však tieto komplikované predpisy ignorované a potom, keď dôjde k pracovnému úrazu alebo k PNK, tak sa iba povie, že ten pracovník nedodržoval predpisy BOZP. Čiže nejde tu o konflikte záujmov medzi pracovníkmi, zamestnávateľmi, ale minimalizované predpisy BOZP, ak by boli e, používané, tak by to bolo aj v záujme a pracovníkov. Ďakujem. Juta, prosím. Takže my ako politici, ako rada, ako komisia, ako Európsky parlament, by sme si nemali predstavovať, že niečo vieme lepšie alebo niečo tomu ro- lepšie rozumieme ako sociálni partnery, zamestnávateľia zamestnanci, ktorí túto prácu oveľa lepšie poznajú, ktorí vedia, čo potrebujú v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Evelyn to veľmi jasne povedala, aby sa dodržiavali základné práva ak sú nejaké dohody, tak potom E, politika ich nemá preskúmavať. To musíme tu jasne počúvať tí, ktorí vedia, o čo ide, ktorí na tom pracovali. A niekedy to nie je také ťažké, niekedy je to možno len drahé. A otázka je, aké sú celkové náklady pre spoločnosť, keď sa niektorá ochrana E, odstráni, preto bude náklady znášať spoločnosť. Podnikatelia možno usporia, ale my ako spoločnosť budeme mať oveľa vyššie náklady. A to znamená, ak majú sociálni partnery dohodu, netreba to pod hlavičkou odburávanie byrokracie zmietnúť zo stola. Ja verím v odbornosť, kompetentnosť sociálnych partnerov, že keď sa títo doko- dohodli, hovorím za svoju politickú skupinu, tak aj politika musí priznať, že tí to vedia lepšie. Ďakujem. A pán Martin? Merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem pripojiť ku kolegovi keď sa pozrieme na Francúzsko, tak my máme dobre uplatňované podmienky, ktoré sú jasne stanovené, ale existujú e, tu francúzske podniky v stavebníctve alebo e, v lodeniciach, ktorí majú e, vyslaných pracovníkov. To znamená, že musia uplatňovať pravidlá krajiny pôvodu. S tým je prepojená harmonizácia pre všetky európske krajiny a možno nie smerom nahor, pretože ak je to príliš obmedzujúce, tak sa to neuplatňuje, ale nájsť nejakú rozumnú cestu, aby e, sme tu mali ochranu pracovníkov, ktorí tak dobre v Európe nie sú chránení. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto vstupy. To bola naša prvá výmena názorov k návrhu ústnych otázok. a predložím to v mene e, výboru na 2. novembrovú plenárku. A koordinátori sa postarajú o všetky vaše vstupy. Musíme to poslať sekretariatu cez koordinátorov každej politickej skupiny do 20. oktobra. To je ten časový limit do 12. 20. oktobra. Ďakujem a teraz budeme pokračovať s ďalším bodom a to je e, návrh ústnej otázky k realizácii, k zavádzaniu smernici o rovnosti. Tento text bol poslaný všetkým členom 13. oktobra, všetkým poslancom, našim členom. Vychádza zo spoločnej správy komisie o uplatňovaní o e, smernici o rasovej rovnosti a e, smernici o rovnosti pri zamestnávaní. Teraz by som dala slovo Bekanovi, ktorý začne našej politickej skupine sme nenašli žiaden mm, rozpor e, s týmto návrhom a preto môžem povedať, že máme pozitívne stanovisko. Ďakujem. Pani Štajn, aj my si myslíme, že je to dobrá otázka Ide tu o veľmi dôležité smernice, ktoré sa musia rýchlo realizovať v členských štátoch a pre mňa je veľmi dôležité, že sa musia implementovať a ľudia by mali byť na mieste aj informovaní o svojich právach práve preto, že smernica o rovnakom e, zaobchádzaní v povolaní v zamestnaní je dôležitá a vyžaduje si našu aktivitu ako výboru. My musíme vyvíjať tlak na členské štáty, aby došlo k implementácii a k výkonu na mieste. A myslíme si, že toto je pre nás veľmi dôležité. Bude to riešené tým istým spôsobom ako ostatné e, otázky, áno. Ešte možno Harkinová chce niečo povedať. Áno, ďakujem, budem stručná. Aj my podporujeme túto ústnú otázku. Možno ešte nejaká jedna, dve veci myslíme si, že veľmi často chýbajú aj informácie, informovanosť, takže preto to plne podporujeme. Pokiaľ ide o otázku zberu údajov, tak sú tu určité otázky súvisiace so zberom údajov. Zdá sa, že keď čítame správu komisie, tak potrebujeme správne údaje, aby sme zabezpečili, že členské štáty majú správne postupy a hlavne pokiaľ ide o otázku nepriamej diskriminácie napríklad. Takže musíme o tomto ešte hovoriť, ale v zásade máme veľmi pozitívny postoj k tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Stevens za ECR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička kolegovia, za politickú skupinu ECR. Chcem úplne podporiť túto otázku, ale ako už povedali predrečníci, je tu niekoľko pripomienok a samozrejme očakávame, že všetky iniciatívy Európskej komisie budú sprístupnené aj nám, že aj my budeme e, o nich informovaní, aby sme sa mohli k ním vyjadriť, aby sme zabranili negatívnym sprievodným javom, ktoré sa mohli prehliadnúť. A Európska komisia musí byť konkrétnejšia, musí nám dávať konkrétnejšie odpovede, pretože tie často nemáme. Moja pr- môj prvý návrh je, že musíme byť konkrétnejší. To, čo sa nazýva lepšie Better Practical Application and Implementation, ale to je široké, to musí byť konkrétnejšie. Musí sa to s koordinátorom do, dohodnúť, aby to bolo konkrétnejšie a potom mám ešte jednu otázku a to je nedostatok informovanosti. Lack of awareness, to je tiež veľmi široké. A je tu o údaje, o informácie, o ich zber. Ja si myslím, že je naozaj potrebné byť tu konkrétnejší a rozčleniť to na základe dôvodov diskriminácie, povedzme, rasizmus, E, osoba so zdravotnými obmedzeniami a podobne. tak to nám to umožní viacej hovoriť o diskriminácii. Mňa zaujímajú dôvody pre diskrimináciu. Ja neviem, zdravotné postihnutie alebo čo? Chcem, aby to bolo teda rozčlenenejšie, podrobnejšie špecifikované a potom myslím si, že potrebujeme novú otázku. Tá vychádza z dohovoru o právach osôb s posti- zdravotným postihnutím. Európska únia ratifikovala takýto dohovor a v tomto dohovore sa hovorí o tom, že ak sa neutvoria, nevytvoria podmienky a prispôsobenia na začlenenie takýchto ľudí, tak je to tiež diskriminácia, ale v smernici to nie je. To je problém, takže si myslím, že to treba riešiť. Toto sa nevidí totiž ako diskriminácia, zrejme, ak nie sú urobené prispôsobenia. Takže ja by som chcela poznať odpoveď Európskej komisie. Táto, tento dohovor sa zapracuje do smernice alebo nie, ale moje otázky ešte samozrejme postupím aj koordinátorovi, ale chcela som to tu ešte aj povedať. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či je tu niekto za GUE. Zdá sa, že nie. Niekto za zelených? Kto eh, by zastupoval zelených? Nie. FTD? Možno vy? Ďakujem, pani predsednička. Môžeme povedať, že aj my eh, v našej politickej frakcii určite budeme podporovať eh, túto otázku na ústne zodpovedanie. Budeme o tom hovoriť ešte na internej úrovni a súhlasím s tým, že to musíme trošku viac špecifikovať. Ďakujem pekne, podporíme to. Thank you and Mr. Martin. Ďakujem a pán Matan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, všetko, čo som si e, vypočul, boj proti rasizmu a tak ďalej. E, všetci, ktorí tu sedíme v tejto miestnosti, e, sa na tom zhodneme, ale ja chcem upozorniť komisiu na systém pozitívnej diskriminácie, ktorý sa stal možno trošku extrémnym pretože máme tu nestále prostredie vo všetkých členských štátoch a táto pozitívna diskriminácia môže byť interpretovaná ako niečo, čo uprednostňuje príslušnosť k nejakej inej národnosti, čo môže potom e, poškodiť e, aj e, samotných príslušníkov danej, danej krajiny, takže tu musíme byť naozaj veľmi obozretní. Thank you. Is... Ďakujem. Ešte pani Lidenhon za komisiu. Chceli by ste sa ujať slova, prosím? Nech sa páči, máte slovo. Komisia vzala na vedomie všetky informácie, ktoré tu odzneli. Pripravíme odpoveď za komisiu náležitým spôsobom. Chcem sa vyjadriť ešte k téme rozumného alebo dobrého ubytovania pre postihnutých. Toto rieši smernica o rovnosti pri zamestnávaní. Dokonca to nie je ani len dohovor, je to už v smernici. A čo sa týka pozitívnej diskriminácie, obe smernice umožňujú členským štátom EÚ zapracovať túto pozitívnu diskrimináciu do svojich e, systémov aj v praxi, ale to neznamená, že sú povinné členské štáty tak urobiť. Ďakujem. Ďakujeme za toto vyjasnenie, hovorí predsednička. Teraz prejdeme k prijatiu 4. novembra sa budeme týmto znova zaoberať, vtedy bude predložená ústne predkladná otázka v mene nášho výboru. Na plenárnu schôdzu 2. novembra bude predložená. Podobne ako iné ústne, ústne predkladané otázky, ktorými sme sa dnes zaoberali. Ďakujem vám za všetky vstupy. Budúce zasadnutie nášho výboru bude 4. novembra Všetko sme prešli, čo sme mali? Dobre, ďakujem vám za všetku podporu.